Good morning. Dear colleagues, good morning. Milí kolegovia, dobré ráno vám prajem. Keby ste boli takí láskaví a zaujali svoje miesta, začali by sme, pretože hneď z rána máme hlasovanie, takže, ale najprv eh, podľa postupu, podľa programu, najprv no musíme schváliť eh, program. To znamená, že keď schválujeme program s nasledovnými zmenami. To znamená, poprvé bod číslo 8 je stanovisko výberu, výboru LIBE k e, e, posilnenej spolupráci. Ehm, to bude posunuté na budúce schôdzu, teda posunuté spolupráci k rozvodom. A vieme, že po hlasovaní potom budeme diskutovať o bode číslo 5, ktorý sa týka rokovaní prebiehajúcich rokovaní medzi Spojenými štátmi a EÚ o dohode TFTP a táto diskusia bude v, z, bez prístupu verejnosti na požiadavku komisie. E, komisia Malmström, ktorá je za toto zodpovedná, tu bude prítomná. A sú nejaké námietky? Áno, pán Kojo? Áno, pán predseda. Ja viem, že Naposledy sme mali podobnú diskusiu a povedali sme prítomnosť rady, pretože je dôležité pre parlament, aby e, rada vedela, o čom tu hovoríme a aké sú naše námietky. Budú prítomní? Pretože hovorili ste, že to bude e, kamera s komisiou, takže teraz bude aj prítomná rada. Dobre, tak ďakujem pekne za to objasnenie. E, predseda, áno, súhlasili sme s tým, respektíve dohodli sme sa na tom, že to bude tak. We got some other chairman's announcements. Je tu ešte niekoľko oznámení predsedu. Najprv by som chcel pripomenúť, že správa pána Kešmena o prístupe k um, dokumentom, a teda tá, ten materiál o transparentnosti informácií, My sme teda e, rozšírili alebo posunuli termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Toto oznámenie ste už dostali v e-maili pondelok. Potom na pož- po druhé na požiadavku pani Matiu, ktorá je spravodajkyňa k, k jednorazovému povoleniu tak hlasovanie, ktoré malo pôvodne byť 31. mája, sa uskutoční 13. júla. pred tým pádom je toto hlasovanie odložené alebo posunuté.